poprosím vás, začneme. So, it's pleasure this afternoon to, uh... Je pre mňa podstou, že môžem dnes popoludní privítať medzi nami pána komisára Vela, na výmenu názorov. Iba taká materiálna pripomienka predtým, než sa pohneme e, k samotnému príhovoru pána komisára. O 4. popoludní budeme hlasovať, takže nezabudnite na vaše hlasovacie kartičky, pretože ako náhle skončíme e, výmenu názorov s pánom komisárov, prejdeme hneď k hlasovaniu. Už nebudete mať čas na to, aby ste išli do kancelárie si pre kartičku, takže ak to nemáte so sebou, tak požiadam vás, poproste váš tým, aby si to pripravili. Takže ešte raz je pre nás cťou, pán komisár, že ste prišli medzi nás, že sa môžeme s vami e, pozhovárať a že si vy vypočujete zasa priority poslancov. Budeme hovoriť o biodiverzite. To, čo sa udialo toto leto, tak vlastne posunulo otázku biodiverzity smerom nahor na otázky urgentnosti priorít a je úplne jasné, že pokiaľ ide o e, COP v Číne, tak dovtedy otázka biodiverzity pravdepodobne naberie na obsahu a aj na význame, rovnako ako klíma a klimatické zmeny, ako sa tomu stalo pred 10 ročím. Takže biodiverzita bola doposiaľ trochu taká marginalizovaná, hovorilo sa tu veľa o klimatických zmenách, ale menej o biodiverzite a ja si myslím, že my všetci zdieľame pocit, že veci sa už pohli dopredu a že úloha Európskej únie, ako aj komisie a Európskeho parlamentu sú kľúčové na to, aby sa táto agenda skutočne dostala na vysoké priečky a nie len v Európskej únii, aj z celosvetového hľadiska. Takže my sa tešíme na vaše názory v kontexte aj budúcich zmien na úrovni komisie, takže my vieme, že nemôžete prevziať nejaké nové záväzky v mene novej komisie, ale takisto je pre nás dôležité, aby sme si vypočuli vaše názory na konci vášho mandátu, aby ste objasnili situáciu novým členom Európskeho parlamentu a podelili sa o vaše skúsenosti. Takže ďakujem pekne, vážený pán komisár, zhruba 10-15 minút a potom bude nasledovať kolo otázok a odpovedí. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, Pascal. Ďakujem pekne kolegovia, je pre mňa veľký, veľkou radosťou, že môžem vás navštíviť v tomto novom výbore. Chcel by som sa eh, najprv prihovoriť, takže zablahoželám tým, ktorí sú tu noví blahoželám a takisto e, pozdravím aj tých kolegov, ktorými som spolupracoval za ostatných 5 rokov. Ja viem, že je tu veľký záujem ohľadne environmentálnych záležitostí a z tohto dôvodu som požiadal kolegov z DG Environment, aby boli s vami aktívnym spôsobom v kontakte. Zajtra ja viem, že už ste mali dnes prezentáciu a zajtra budete mať dve prezentácie o deforestácii, vylesňovaní a potom ešte o implementačnom, implementačnej revízii pre rok 2019. Skutočnosť, že si myslím, že tento výbor je pravdepodobne najväčším výborom v Európskom parlamente, poukazuje na význam toho, ako Európsky parlament e, kladie dôraz na och- otázku ochrany našej planéty. Naši občania, predovšetkým naša mladá generácia, žiadajú od nás, od politikov, väčšie rozhodné kroky a ohľadne environmentálnych záležitostí. To znamená, že budete mať väčšiu verejnú podporu, ale zároveň Hm, si to vyžaduje aj väčšiu zodpovednosť. Keď som mal parlamentné vypočutie pred týmto výborom pred 5 rokmi, tak som skončil svoj príhovor tým, že som povedal, že my sme nezdedili našu planétu od našich rodičov, ale že sme si ju požičali od našich detí. A skutočne musíme robiť všetko, čo je v našich sílach na to, aby sme túto planétu dali našim deťom a vnúčatám v lepšom stave do rúk, ako sme ju zdedili my. My čelíme dve z hlavných víziev našej civilizácie, klimatické zmeny a takisto stratu biodiverzity. Úpadok prírody je bezprecedentný v pohľade histórie ľudstva a nachádzame sa e, v najväčšej, období najväčšej masovej, masového vyhynania živočíšnych druhov. Je tu riziko, že tu nastanú nezvratné e, následky. Biodiverzita a klimatické zmeny, ako na to poukázal pán Pascal, sú veľmi úzko prepojené. Je to úplne jasné a IPCC e, a ich správa o 1,5 stupňa, ako aj najnovšie hodnotenie IPBB. Čo je ešte jasnejšie, je to, že bez nejakých drastických zastavení biodi- strát biodiverzity a ekosystému parížské ciele, ako aj udržateľné ciele, budú jednoducho nedosažiteľné. A budeme tu musieť hovoriť aj o naliehavostiach, pretože čas skutočne e, plinie. E, potvrdilo sa, že strat, globálna strata biodiverzity skutočne pokračuje bezprecedentným tempom a zároveň vidíme také znepokojujúce obrazy, ako napríklad tie požiare v amazonských pralesoch. Vidíme, ako tá ťažká realita poukazuje na klimatické zmeny a stratu biodiverzity. Vidíme, že e, ľudia a verejná mienka žiada politické kroky. Najnovší test v Eurobarometre poukázal na to, že životné prostredie je jednou z piatich najkľúčovejších obav u európskych občanov, a to dokonca aj nad nezamestnanosťou. Ja si myslím, že treba sa zhostiť tejto zodpovednosti, aby sme odvážne reagovali na to, aby sme dosiahli skutočne transformatívne zmeny vo všetkých prierezových politických oblastiach. Hlavnými hybnými silami sú tie, ktoré sa nezmenili. Ale napriek všetkému úsiliu naše kroky preukázali, že sú nedostatočné, pokiaľ ide o zabrzdenie zmeny biodiverzity na základe tých správ, ktoré máme k dispozícii, to sa dá pripísať napríklad nedostatku mainstreamingu biodiverzity, pokiaľ ide o ostatné hlavné politiky. Európska únia musí zohrávať v kľúčových politikách príklad. Ak skutočne chceme byť dôveryhodní z medzinárodného hľadiska, musíme poukázať na tie opatrenia, ktoré príjmame doma. Smernice o prírode sú kľúčové, pokiaľ ide o politiky Európskej únie v oblasti biodiverzity. Ako si istotne spomínate, ja som začal svoj mandát pred 5 rokmi veľmi jasnou úlohou, že chceme urobiť hĺbkovú evalváciu týchto smerníc. A tie zistenia týchto, týchto analýz boli jasné. Právne rámce sú neochvejné a dohoda s kolegislátormi, ktorú podporilo aj, podporila aj verejná mienka, navrhuje to, že nepotrebujeme zmeny v týchto oblastiach. Avšak sú tu ešte značné problémy, pokiaľ ide o ich implementáciu. A napriek tomu, že sa zabezpečuje ochrana niektorým najdôležitejším a najbohatším habitátom v Európskej únie, predsa len sú tieto opatrenia obmedzené, pokiaľ ide o zabezpečenie širokej ochrany nad rámec tých pri tých oblastí Natura 2000. V roku 2017 sme reagovali na tieto výzvy prostredníctvom akčného plátu pre prírodu, ľudí a hospodárstvo. Viacere z týchto krokov vytvorili rámec pre dlhodobé procesy na to, aby sme podporili implementáciu smernice o prírode. A iba včera sme prijali dlhodobo očakávané úsmerne na to, aby sme zlepšili spôsob, ako služby v oblasti ekosystémov môžu byť zaintegrované do plánovacích rozhodnutí. E, završenie Natúry e, z roku 2000 tak na zemi, ako aj na mori a stanovenie si cieľov to sú aj naďalej naše kľúčové priority. V oboch oblastiach sa nám podarilo zaznamenať e, veľký pokrok, nielen pokiaľ ide o identifikáciu jednotlivých oblastí, ale aj pokiaľ ide o ich správu. Predovšetkým percentuálne vyjadrenie ochránených území, ktoré momentálne je pokryté opatreniami, sa zvýšilo z 50% na 70%. Avšak toto si vyžaduje aj ďalšie zlepšenie a práve z tohto dôvodu sme podporili naše ďalšie snahy, pokiaľ ide o legislatívu v oblasti prírody. Máme tu 17 prípadov pre porušovanie, porušovanie platných predpisov a ďalšie, ktoré poukazujú na to, že naše pravidlá majú byť správnym spôsobom implementované. Budeme aj naďalej spolupracovať s členskými štátmi a so zúčastnenými stranami na to, aby sme podporovali plnenie týchto predpisov, kontaktov vrátane aj dialogov. Avšak chcel by som zdôrazniť to, že zabezpečenie dostatočných investícií bude dôležité na to, aby sme zaznamenali úspech, vrátanie disponibility a dobrého využitia európskych finančných prostriedkov. A vy zohrávate kľúčovú úlohu v tomto ohľade, predovšetkým pokiaľ ide o otázku E, rokovaní CAP. Výsledky tohto budú mať jednoducho veľký vplyv na kreovanie bohatstva prírody v najbližších rokoch, keď si uvedomíme, že využívanie prírody je kľúčovou hybnou síľou, pokiaľ ide o tú stratu biodiverzity, ktoré momentálne čelíme. Ale vrátim sa ešte k poľnohospodárstvu trochu neskôr a to detailnejšie. Dovolte mi teda preto povedať niečo ohľadne našich morí a oceánov Vzhľadom po publikácii smernice rámcovej ohľadne morí, predovšetkým pokiaľ ide o poslednú 5 ročnicu, podarilo sa nám zaznamenať veľký pokrok v zmysle ochrany našich morí a oceánov, avšak európske námorné prostredie aj naďalej preukazuje veľké problémy E, na to, aby sme dosiahli dobrý environmentálny šta- statút do roku 2020 pre všetky naše vodstva. Bohužiaľ, toto je nedosažiteľné pre všetky naše členské štáty. A vďaka úsilia, úsiliu kto implementovať všetky pravidla európske, pokiaľ ide o túto oblasť, Podarilo sa nám takmer zdvojnásobiť množstvo tých morí, ktoré sú pokryté týmito ochrannými opatreniami. Podarilo sa nám to navýšiť o 6 pred 7 rokmi na úroveň zhruba 11 pokrytia týmito opatreniami morských oblastí a týmto sme vlastne prevýšili náš stanovený cieľ o 10 Avšak predsa len sú tu regionálne rozdiely, ktoré sú zrejme a potrebujeme ďalšie úsilie v tejto oblasti. Takisto odpad v moriach je veľkou výzvou, pokiaľ ide o biodiverzitu e, v tejto oblasti. Napríklad smernica o používaní plastových obalov, implementovaná v rekordnom čase v rámci stratégie Európskej komisie, je najkomplexnejší právny nástroj na svete, pokiaľ ide o riešenie otázky odpadu plastov, ale mikroplasty ostávajú aj naďalej problémom. Ďalšie sektory, odliadnúc od plastov, musia aj naďalej prispievať smerom k ozdraveniu oceánov. A na čo tu myslím? Hovoríme tu napríklad o plastových odpadoch v moriach, ale málo hovoríme napríklad o e, odpadoch z potravy, ktoré takisto e, zhoršujú situáciu v oblasti vodstva morí. A teraz sa pozrieme spoločne na spoločnú poľnohospodárskú politiku. Ja si myslím, že otázka spoločnej poľnohospodárskej politiky je tá, aby sme riešili tak hospodárske, ako aj environmentálne otázky udržateľnosti poľnohospodárstva, návrh komisie, pokiaľ ide o SPP na oblasť na u, časový, časový úsek do roku 2027, sa snaží riešiť kľúčové otázky v tejto oblasti je tu potreba, aby sme riešili otázku biodiverzity a klimatických kríz a aby sme zabezpečili prechod smerom k udržateľnejšiemu polnospodárstvu v rámci Európskej únie. Dovolte mi uviezť niekoľko príkladov. Podmienky, ktoré sú naviazané na priame platby, boli posilnené a počet e, E, týchto bol takisto stanovený. Toto zabezpečuje napríklad e, ochranu trávnatých ploch v rámci tých oblastí Natura 2000, ako aj ďalšie oblasti alebo záväzky, ktoré sú v oblasti ochrany plodín. Musíme urobiť všetko, čo je v našich sílach, aby sme zabezpečili to, aby naši polnospodári, ktorí dostávajú verejné dotácie, prispievali k ochrane biodiverzity Nemôžeme si dovoliť nejaké výnimky úpadok biodiverzity musí byť zastavený. Toto je takisto dôležité, aj pokiaľ ide o dlhodobú udržateľnosť európskeho polnohospodárstva a farmárstva. Európska komisia poskytuje viaceré stimuly na to, aby sme tu mali environmentálnejšie prístupy. Veľká novinka nového SPP je napríklad zavedenie ekoschém do nového piliera, kde sa zabezpečuje priame financovanie pre farmárov. Takéto ekoschémy by podporovali postupy, ktoré ktoré sú pozitívne pre ochranu biodiverzity. Tri kľúčové prvky v rámci komisného návrhu zabezpečujú vysokú mieru environmentálnych ambícií. Poprvé, členské štáty musia vyčleniť pre životné prostredie a klimatické zmeny minimálne 30 finančných prostriedkov zdrojov pilieru, ktorý je vyčlenený pre vidiecký rozvoj. Po druhé, členské štáty musia prostredníctvom stratégií SPP a plánov v tejto oblasti prispieť väčším spôsobom k dosiahnutiu špecifických environmentálnych a klimatických cieľov. A v neposlednom rade komisia apeluje na to, aby sme mali aktívnu zaangažovanosť environmentálnych orgánov, pokiaľ ide o prípravu strategických plánov pre SPP, spoločnú poslanskú politiku. Potrebujeme čo možno najlepšie spoločné synergie, pokiaľ ide o plány v oblasti o ktoré hovoríme, na úrovni členských štátov. Nepotrebujeme iba viac finančných prostriedkov pre biodiverzitu, ale potrebujeme viac efektívneho vynakladania týchto prostriedkov. Environmentálna efektívnosť, účinnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky závisí teda od toho, do akej miery Európsky parlament, nový Európsky parlament a Európska rada podporia environmentálne ambície nového SPP a po druhé, Takisto to závisí aj od tých volieb, ktoré si zvolia členské štáty v rámci strategických plánov, vzhľadom na to, že nová spoločná polská politika vychádza viac zo subsidiarity a takisto si to vyžaduje väčšiu zodpovednosť od členských štátov. To znamená, že dnes by som chcel apelovať na vás a veľmi rázne na to, aby ambície v tejto oblasti pokiaľ ide o komisijný návrh v oblasti reformy SPP, skutočne boli ponechané, aby tu nedošlo k nejakým redukciám a znižovaniam. Takže aký je tu smer dopredu, pokiaľ ide o biodiverzitu, pokiaľ ide o stratégiu po roku 2020? Vzhľadom na ekologické a klimatické krízy, ktoré máme, je jasné, že e, postupovať tak, ako doteraz, nestačí. Potrebujeme viac než navýšenie v oblasti zlepšenia dezignovaná predsednička budúcej komisie slúbila ambicióznu e, agendu v oblasti biodiverzity. Má to byť súčasť jej novej Európskej zelenej dohody a slúbila, že biodi- stratégiu pre biodiverzitu pripraví do obdobia 2030. Ja som už apeloval na členské štáty na poslednej rade pre životné, ministrov pre životné prostredie, aby mali spoločné diskusie s ostatnými sektormi ohľadne budúcnosti biodiverzity. Ja si myslím, že to isté by sa malo týkať aj pokiaľ ide o Európsky parlament. Na to, aby sme spoločne e, obmedzili tú stratu biodiverzity, na to, aby sme mali odvážne, ambiciozne príspevky, toto sa dá dosiahnuť iba v spolupráci s ostatnými sektormi, s obchodom, s polnospodárstvom, s priemyslom a s ostatnými, ako aj cez hospodárske politiky. Konkrétne je treba povedať, že je najvyšší čas, aby sme pracovali na integrovaných postupoch a tak, ako to povedala aj nová šéfka komisie e, vo svojich ustanoveniach, je tu snaha mať nové prírezové ciele, pokiaľ ide o biodiverzity. Moja vízia dosiahnuť tieto ciele by vyzerala takto. Treba rozpracovať posledné usmerenia, ktoré boli zverejnené včera ohľadne integrácie systémov biodiverzity na to, aby to, pre, aby to bolo v, v robustnejšej iniciatívnej forme. Toto môže doplniť existujúce smernice ohľadne prírody, ktoré máme na to, aby sme doplnili a rozšírili pole pôsobnosti, aby sa tá strata biodiverzity obmedzila a zabezpečilo sa to, že tu budú väčšie societálne benefity. Zároveň takáto vízia do budúcnosti by mohla reagovať konkrétne na ten zjavný, e, na tú zjavnú, ten zjavný dopyt zo strany E, priemyselných odvetví na to, aby sa brali do úvahy takisto aj prírodné e, kapitálové úvahy. Toto by jednoducho doplnilo prácu, pokiaľ ide udržateľné financie a umožnilo by to Európskej únii zostať o krok pred, pred ostatnými hráčmi z celosvetového hľadiska. V neposlednom rade Európska únia bude mať možnosť takýmto spôsobom preukázať svoje európske záväzky na COP15 v Číne, to znamená tohto, teda budúci október v roku 2020, keď globálny prístup po roku 2020 e, bude prijatý. E, svet zlyhal, pokiaľ ide o ciele 2010 a zlyháme aj v oblasti cieľov 2020, avšak nemôžeme zlyhať opätovne, pokiaľ ide o naše budúce ciele. Globálna komunita Globálne spoločenstvo by malo jednoducho poskytovať menej príhovorov a poskytnúť viac e, činov. Dezignovaná kom- predsedkynia komisie chce pracovať na tom, aby sme obmedzili stratu biodiverzity v najbližších 5 rokoch, aby sme boli e, vedúcou silou, pokiaľ ide o e, to COP v Číne, ktoré sa bude konať, tak ako sa nám to podarilo dosiahnuť napríklad na Parížskej klimatickej konferencii v Paríži. Toto by mal byť taký kľúčový moment, pokiaľ ide o ambiciozne, merateľné, zároveň časovo záväzné záväzky, ako aj jasné sluby zo strany tretich strán. Potrebujeme jasné ciele, ktoré by boli podobné napríklad tým dvojstupňovým cieľom v oblasti klimatických zmien. Toto si vyžaduje politickú, zme, politickú podporu hoci môže byť tento prístup veľmi komplexný, podľa mňa ten cieľ by mal byť veľmi jednoduchý. Milión vyhynutí je milión príliš veľa vyhynutí. E, takýmto spôsobom treba poukázať na jasné ciele, ktoré majú viesť k tomu, aby sa tieto e, pri, počty vyhnutí limitovali. Biodiverzita musí, byť chra, biodiverzita musí byť chránená tak na súši, ako aj na mori. E, E, na základe e, národných legislatívnych predpisov, ale v Európskej únii. A preto jedna z mojich priorít je, aby sme zaviedli nový, medziná, novú medzinárodnú dohodu, ktorá bude viesť k ochrane biodiverzity na moriach. Teším sa, že sme tu mali konštruktívny tón a pozitívne výsledky v rámci diskusí na posledných rokovaniach, ktoré sa skončili minulý týždeň v New Yorku. Avšak ešte predsa je pred nami veľa práce na to, aby sme skutočne dosiahli praktickú dohodu, ktorá by bola zároveň aj ambiciózna. Avšak pokiaľ ide o perspektívy do budúcna, dovolte mi vrátiť sa teraz ku konkrétnym a skutočne znepokojujúcim hrozbám, pokiaľ ide o biodiverzitu. A to je napríklad aj prípad požiarov v oblasti Amazónie, ale aj inde, z celosvetého hľadiska napríklad máme tu požiare v Arktíde, na, v, si, v sibírskych oblastiach, v Afrike, na celom svete. A tieto požiare nám pripomínajú, aké sú krehké lesné ekosystémy a že my máme zodpovednosť chrániť ich. Lesy sú jednoducho nepostradateľné. Nie len, že sú dôležité v rámci našich snách e, zamedziť biodiverzity, bi, strate biodiverzity, ale zároveň pomáhajú aj tomu, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám. Ochrana lesov je kľúčová na to, aby sme zabezpečili dosiahnutie cieľov v rámci Parížskej dohody. Emisie napríklad, pokiaľ ide o využívanie pôdy, ktoré súvisia s deforestáciou, to je druhá najväčšia príčina, pokiaľ ide o klimatické zmeny po pálení fosílnych palív. A za ostatné roky vidíme, že miera deforestácie aj naďalej zostáva alarmujúco vysoká. Je to ekvivalent zhruba 800 800 futbalových štadiónov každú hodinu, čo je viac než kedykoľvek za ostatných 30 rokov. Zatiaľ čo polnohospodárstvo e, súvisí zhruba s 80% prípadov deforestácie. Európska únia importovala a spotrebovala zhruba jednu tretinu globálnych výrobkov, ktoré súvisia práve s deforestáciou. Preto Európska únia má globálnu zodpovednosť, práve pokiaľ ide o podporu udržateľného manažmentu e, lesov, e, zabezpeč- zamedzenie deforestácie, výsadby nových lesov a takisto aj pokiaľ ide o e, zabezpečenie takých výrobkov, ktoré by neboli priamo závislé od deforestácie. Komisia napríklad v týchto oblastiach už urobila konkrétne kroky tým, že posilnila európske kroky v zmysle ochrany svetových lesov a tieto boli prijaté iba nedávno, to znamená pred letom. Požiadal som Astrid z DG Environment, aby vás informovala detaľnejšie práve o tomto komunike zajtra. Ja viem, že už hovorím dlhšie, ako som mal, ale takisto ste chceli mať určité informácie z poslednej konferencie strán a takže dovolte mi povedať určité kľúčové výsledky z tejto konferencie, ale samozrejme môžem to prediskutovať s vami aj neskôr. Konferencia strán COP18 e, e, skončila v Ženeve minulý týždeň. Ja osobne som veľmi spokojný s tými výsledkami a s tou konštruktívnou úlohou, ktorú zohrala Európska únia v rámci tohto procesu. Neboli tu žiadni členovia Európskeho parlamentu v európskej delegácii tentokrát, ale ja viem, že viacerí z vás sledovali tú konferenciu veľmi pozorne všetky návrhy Európskej únie, pokiaľ ide o zoznam ohrozených druhov v rámci konferencie, boli prijaté a vo väčšine týchto prípadov sa to udialo konsenzuálne. Konferencia týchto zúčastnených strán sa rozhodla na tom, že sa zavedú alebo posilnia obchodné kontroly, pokiaľ ide o viaceré desiatky živočíšnych a rastlinných druhov. Týka sa to napríklad žiráv ale aj komerčne hodnotných e, druhov, ako napríklad žraloky a ďalšie, ktoré jednoducho si zaslúžia našu pozornosť. Všetky tieto živočíšne druhy si vyžadujú našu ochranu pred vykoristovaním zo strany medzinárodného obchodu, ak sa skutočne zhostíme týchto cieľov vážnym spôsobom. Solidné vedecké prípravy, ako aj úzka spolupráca s zúčastnenými stranami a ostatnými stranami na tomto dohovore prispeli k takémuto celkovému úspechu. Rozhodnutie COP v tom zmysle, že budeme mať regulovaný transfer afrických slonov smerom von z ich prírodzeného habitátu si zaslúžilo takisto pozornosť. V tomto ohľade zohrala Európa Európska únia v tom, že sa prispela k vyrokovaniu dohody, ktorá zabezpečí väčšiu mieru ochrany slonov, tým, že sa zabezpečí to, že veda bude skutočne rozhodujúca na to, aby sa urobili nejaké kroky v tejto oblasti. Musí to všetko viesť iba smerom k ochrane týchto živočíšnych druhov. Zároveň by som chcela, aby Európska únia aj naďalej ochraňovala komplexný prístup, pokiaľ ide o reguláciu obchodu so živočíšnymi druhmi. To sa napríklad týka ukotvenia našej politiky vo vede a spolupráci s partnerskými krajinami z celosvetového hľadiska, tak bilaterálne ako aj multilaterálne, je veľmi dôležité, aby sme prelomili tie sila, pokiaľ ide jednotlivé komunity politické a ja dúfam, že Európsky parlament nás v týchto našich snahách posilní. Vážení kolegovia a kolegyne, na záver by som už povedal iba toľko, že pokiaľ ide o spomenuté témy, očakávame aj naďalej vašu podporu, počítame so spoluprácou a e, určité vstupné informácie z vašej strany sú takisto žiadať, žiadúce. Žiadame pozornosť aj od vás, členov tohto výboru pri týchto ambicióznych úlohách. Ďakujem pekne. for... Ďakujem za to, že ste teda žiadali o tie stimuly. Dúfam, že poslanci e, vám potrebné stimuly dajú. Takže máme prvé kolo otázok na vás, pán komisár. E, najprv dostanú slovo koordinátory skupín, začneme EPP. Agnes Evron. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán eh, komisár, eh, že ste prišli a predniesli svoju svoje vystúpenie. Mm, hovoríme teda o posilení ochrany afrického slona a nových druhov, e, čo bolo teda schválené na COP18. To je pozitívny e, vývoj pre zachovanie biodiverzity, avšak naše úsilie sa tu nesmie zastaviť. CITES a nariadenie, e, respektíve úprava medzinárodného obchodu sú len jednou cestou, ako chrániť biodiverzitu treba bojovať aj proti ehm, pašovaniu ehm, divokých živočišných druhov, ktoré ohrozujú prežitie mnohých druhov. 40 tisíc slonov každoročne zahynie v dôsledku takého obchodovania. EÚ je e, dnes e, prechodným miestom a privilegiovanou destináciou pre e, produkty práve z takéhoto obchodu a máme teda skutočnú zodpovednosť v tejto oblasti. Pán komisár, akčný plán Európskej únie mm, proti tomuto nelegálnemu obchodu s mm, týmito živočišnými druhmi sa bude končiť budúci rok a je potrebné dodatočné úsilie na, strany, na strane UE a Európskej únie a členských štátov, aby boli prijaté pozitívne opatrenia v roku 2020. Takže mohli by ste nám povedať, či e, doplnkové opatrenia už boli prijaté, aby sa dobehlo meškanie a CITES e, často e, zlyháva, pretože sú rôzne spôsoby uplatňovať toto nariadenie v členských štátoch a máme teda nejakú bilanciu ohľadne zrealizovaných opatrení, aby sa urýchlila harmonizácia týchto pravidel. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. A ďakujem, že ste dodržali dvominútový časový limit a že ste nastavili laťku správne za SAD e, pani Güteland. Ďakujem pekne a ďakujem pán komisár Vela že ste prišli medzi nás, že ste nám dali príležitosť prediskutovať jednu z najväčších víziev, pred ktorými sa ocitáme, e, a síce ako zabrániť, ako konať, keď vidíme tento katastrofický vývoj v oblasti globálnej biodiverzity. Pravda je taká, že žijeme v e, ekologickej katastrofe. Veda je e, nad slnko jasnejšia. Správa za správou odhaluje, že ekosystémy na celom svete sú pod obrovským tlakom a že sú naozaj už na hrane Mm, správa IPPC je už len jednou z mnohých e, v tejto oblasti. Ja viem, že vám to nemusím vysvetľovať, že to sledujete a viete o tom, ale e, stále ešte Európa nemá dostatočné opatrenia prijaté na ochranu životného prostredia, ochranu biodiverzity. Naďalej kontaminujeme životné prostredie nebezpečnými látkami, pesticídmi, e, plastami, ďalšími produktmi. Kedy, pán komisár, vy a komisia predložíte už dlho očakávanú stratégiu EÚ e, netoxickú pre životné prostredie. Prečo Európa neznižila používanie pesticídov od 90. rokov minulého storočia napriek legislatíve, ktorá má práve tento účel a túto funkciu. A po tretie, hovoríte o mikroplastoch. A napriek tomu vidíme, že členské štáty naďalej príjmajú opatrenia e, samé, pretože my jednoducho e, meškáme. E, mám legislatíva týkajúca sa kozmetiky, zubnej pasy a tak ďalej. E, je potrebná, e, čo urobí komisia, aby nás chránila pred týmto problémom v životnom prostredí vzhľadom na mikroplasty. E, COP v Číne na budúci rok bude kľúčovým momentom, aby sa zabezpečili globálne záväzky k biodiverzite. Vy ste hovorili o lesoch a to bolo dobré. Viem, že to sledujete, ale aj tak, čo môžeme urobiť, aby sme zabezpečili, že EÚ bude presadzovať konkrétne globálne aktivity na ochranu globálnej biodiverzity. Súhlasíte, pán komisár, že Európa musí vyžiť všetky dostupné alternatívy, napríklad dohody o obchode, aby zabezpečila aj e, to, že globálni aktéry budú brať svoju zodpovednosť vážne, aby sa zastavila táto prebiehajúca ekologická katastrofa. Ďakujem pekne. Ďakujem za Renew Christophers. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli medzi nás. Budete asi jedným z posledných, s ktorými diskutujeme. Keď spalujeme fosílne palivá, využívame ročne asi 10 gigatón. V Amazónii je 150 gigatón CO2 v stromoch. A každý by mal pochopiť, že ak niečo naozaj, naozaj e, pôjde zle, tak e, proti tomu nič nezmôžeme. Zároveň 25 svetovej biodiverzity sa nachádza práve tam. My vo Fínsku máme borea, e, teda tie borálske lesy, Hovoríme aj o ich biodiverzite, o niečom, čo sa meria na miligramy. Keď sa pozrieme na e, čísla, Brazília mala istú dohodu od roku 2009 a moratórium na pôdu a mali rôzne prahy deforestácie. A v štatistike vidno, že tá dohoda a moratórium vlastne fungovali miera deforestácie a v, Amazon, eh, v Brazílii bola najnižšia, odkedy sa tie dohody e, uplatňovali. Teraz vidíme politického vodcu, ktorý sa nezaujíma o nejakú zodpovednosť, robí čokoľvek na zhoršenie situácie. A nie je to len vodcov, vedenie, ale keď sa pozrite na trh, čínsk tí v Číne, ktorí jedia hovedzie a percento hovedzieho, ktoré zjedia, sa dá porovnať s inými štátmi. Je to dosť nízke percento, ale ak máte 1,4 miliardy ľudí, ktorí jedia stále viac hovedzieho, tak jednoducho je tu trh, ktorý stimuluje to, čo sa teraz v Brazílii deje a s tým treba niečo robiť. Ďakujem. Marie Toussaint pour les Verts. Marie Toussaint za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, požiare, ktoré už od augusta ničia amazonské pralesy, e, zničili 100 tisíce hektárov. A mm, veľmi cenné e, územia boli, boli zničené e, e plameňmi, ešte to neskončilo. Sú tam zodpovední? Áno. A poznáme vynikov? Áno multiplikácia, násobenie eh, E, týchto požiarov nesúvisí so suchom. Sú to ekonomické e, úvahy, ktoré vedú vlastne k ničeniu prírody. Deforestácia prebieha požiarom, aby sa vyrábali polnohospodárske e, plodiny alebo aby sa mohol vyrábať nábytok z exotického dreva. Pán Bolsonaro povedal, že amazonský prelad sa týka len Brazílii, ale Amazónia sa týka nás všetkých. Spomínajme si, čo povedal Chico Mendes, brazilčan Chico Mendes, ktorý bol zavraždený v 1998. Uh, eh, najprv som si myslel, že sa, uh, že sa borím za záchranu amazonského eh, pralesu, ale teraz si uvedomujem, že sa bojím, borím za záchranu ľudstva. Uh, nemôžeme sa tváriť, že sa to nás netýka. My sme v tomto komplici v Amazónii, v Naguajane aj Francúzsko deforestuje v mene ekonomických záujmov a nemôžeme obviňovať iná, iba pána e, Bolsonára, musíme konať. A teda položím otázku, kedy konečne uznáme právo prírody a teda um, toto, tento spoločný um, spoločné blaho planéty, kedy konečne postavíme pred spravodlivosť tí, ktorí sú zodpovední za tieto zločiny. Ako bude Európska únia reagovať na to, čo je nielen obrovská environmentálna kríza, ale je to obrovský zásadný útok na ľudské práva. Ďakujem pekne. Silvia Limer na, za ide. Ďakujem. A kto by to nechcel, aby sme chránili životné prostredie a prírodu, aby sme sa zasadzovali za zachovanie biodiverzity. Ja som od vás počula, že chcete urobiť všetko preto, aby ste našu planetu odovzdali ďalej, aby ste zastavili druho, vymieranie druhov, ktoré spôsobuje ľudská činnosť ale dostávam sa e, nevyhnutne k tomu záveru, že v tomto výbore sa veľmi diskutuje e, o problémoch, ktoré by nevznikli bez politiky EÚ. Dnes predpoludním sme napríklad počuli, že v oblasti leteckej dopravy do roku 2050 e, udržateľnými palivami, teda tzv. biopalivami, chceme dosiahnuť neutralitu CO2. Ale práve teraz EÚ vlastne zrušila udržateľnosť palmovému oleju, ktorý sa považoval za biopalivo, pretože spotrebúva samozrejme plochy, ktoré vznikajú ničením e, práve toho dažďového pralesa. Čiže tam už e, nedá sa hovoriť o udržateľnosti, ale nie je to len palmový olej, sú to všetky dorastajúce paliva, e, ktoré potrebujú obrovské plochy Eh, už vzhľadom na to, že majú nízku energetickú hustotu. Alebo si pozametajme pred vlastným prahom. Pozrieme sa do Európy. Eh, veterné elektrárne, fotovoltaika, stále sa to vyzdvihuje ako udržateľný zdroj energie a stále eh, sa viac budujú aj v lesoch, vzhľadom na to, že chýbajú plochy. V Nemecku napríklad sa starý les Um, ktorý má uh, takmer 800 rokov, uh, vlastne rúbe práve kvôli uh, takejto kvôli týmto veterným turbínám. Padajú tam chránené druhy, dravce. Ročne zahynie takto v Nemecku 30 tisíc takýchto dravcov, ale týka sa to aj netopierov a dokonca aj chráneného hmyzu. Alebo tie solárne panely, ktoré E, vlastne obsahujú e, olovo, kadmium, mimoriadne e, jedovaté, nebezpečné látky. To len, aby som v krátkosti spomenula niekoľko málo problémov. To všetko chcete ďalej presadzovať v EÚ a potom si dovolíte hovoriť o ochrane životného prostredia. Na oltár tzv. klimatickej neutrality sa kladie toho strašne veľa E, v angličtine sa hovorí, že nemôžete mať kolač aj ho zjesť. Takže čo hovoríte na tie diskrepancie, ktoré som tu spomenula medzi tým, čo chceme dosiahnuť a aká je skutočnosť? Ďakujem. Ďakujem, pán Vondra za EKR. Thank you very much. I... Ďakujem pekne. Bez pochyby e, ochrana biodiverzity je veľmi dôležitá vec a my to môžeme urobiť aj dosiahnuť. Nie je to ako tie predošlé rozpravy, kde sme eh, eh, kde boli tie výsledky v omle. Európa tu nie je kľúčový problém. Ja sa, teda pozrieme sa na slonovinu, tigre, to, zatiaľ to prechádza, využíva sa to eh, v medicíne. To je veľká výzva pre krajiny, ako je Čína, ktoré bohatnú a oni vlastne tvoria ten dopyt, e, napríklad po Slovinovine, e, dopyt po tigroch, e, polovníctve a tak ďalej. A ja by som teda rád počul od komisie, aké máte vy strategické plány aby e, tie krajiny, kde je rastúci dopyt, e, ktorý má negatívny dopad na biodiverzitu, ako to zvládať, pretože ak budeme sledovať e, odporúčania skupiny Renew a povieme Číňanom, aby nejedli hovedzi a potom sa na nich obratíme s tým, že treba chrániť biodiverzitu, a potom téma ako slonovina a tak, tak, tak ďalej, Eh, tak eh, ako by sme chceli dosiahnuť maximum a nedosiahneme nič. Takže aká je naša eh, páková sila presvedčiť tieto krajiny, aby sa plne pripojili k CITES a ďalším nástrojom na zachovanie biodiverzity. Ďakujem. Thank you. Uh, Ďakujem. A posledný Petros Kokalis za GUE. Αγαπητέ κύριε Βέλα, κύριε Commissioner, μιλώντας για την βιοποικιλότητα... Ďakujem. O biodiverzite tu diskutujeme už nejaký čas. Hovorili sme o masovom vymieraní druhov, tak kvantitatívne aj kvalitatívne. A e, takáto masívna strata Ehm, povedia aj k stratám eh, na ľudských životoch. Biodiverzita je globálny statok a váš prístup si myslím je správny. Potrebujeme holistický prístup a mali by sme mať prierezové opatrenia vo všetkých sférach ekonomickej činnosti. Ja som presvedčený, že EÚ na COP15 v Číne e, bude E, skutočne priekopníkom, e, pokiaľ ide o klimatickú zmenu a biodiverzitu. Ale ešte jednu vec by sme mali urobiť. Mali by sme zabezpečiť, aby členské štáty prijali a implementovali smernicu EÚ, pretože sme Ehm, my Grécku, krajina z jednou z najbohatších biodiverzít, ale my sme boli e, postavení pred Európsky súdny dvor, pretože 10 ročia meškáme s implementáciou cieľov a takisto čo sa týka natúry. Takže dosiahol sa veľký pokrok, najmä v Paríži, v New Yorku, v Kitu, e, v Kite v medzinárodnej e, diplomácii. E, to súvisí s tými dobrovoľnými príspevkami krajín a takisto s tým, že krajiny dobrovoľne prišli za rokovací stôl. Ale možno e, to je taká ich slabá stránka. Možno by sme potrebovali niečo záväznejšie. Čo sa týka Mercosuru, napríklad minulý rok sme priviezli 350 miliónov teda hovedie za 350 miliónov eur a podobné množstvo soje. A to je najväčšia hrozba pre amazonský prales. A to sú plúca ľudstva, takže e, v tých obchodných rokovaniach musíme vždy hovoriť o biodiverzite. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže, pán komisár, máte 10 minút. Agnes, she pointed out the issue of the... Agnes poukázala na tú tému slonov a chcem vás ubezpečiť, že stále bojujeme e, proti pášovaniu e, divokých e, zvierat a takisto proti nelegálnym výrubom. Čo sa týka konkrétne CITES a slonov, minulý týždeň sa definovala pozícia EÚ v rade Eh, bolo to prijaté konsenzuálne. Čo sa týka slonov, EÚ je stále toho názoru, že nie všetky populácie slonov splňajú podmienky eh, na presun z prílohy 2 do prílohy 1, ako sa o tom diskutovalo. Aké ďalšie opatrenia? No myslím si, že máme dobrú legislatívu, máme veľa dobrej legislatívy prijatej. Ďalšie opatrenia, ktoré by sme mohli prijať, sú na strane implementácie. Vždy hovoríme, že EÚ je tak povediať s lídrom tu či tam a ja si vždy kladiem tú istú otázku, čo vlastne vedieme v legislatíve alebo aj v implementácii. A to je tá najväčšia otázka a keď sa ma niekto opýta, že čo by sme mohli urobiť viac, e, tak e, nemali by sme príjmať len viac legislatívy, pretože máme už dobrú legislatívu. Mali by sme sa skôr viac zamerať na implementáciu. Čo sa týka netoxickej stratégie, máme ešte do koncu roku 2020. To bol termín. Spomínali ste, že veda je e, nátfonko jasnejšia, ja s tým súhlasím, ale uh, A ak mám väčšie obavy než to, čo nám radí eh, eh, veda, tak dávam príklad. Ja vždy uvádzam príklad eh, veľkého koralového útesu. Pred 15 rokmi veda si kladá otázku, či obstojí tento útes v zmene klímy v budúcnosti. A opäť, o 5 rokov neskôr vedci opäť odpovedali na túto otázku a povedali, nie, ten útes nevydrží tú klimatickú zmenu a jej dopad a začne sa to ukazovať do roku 2025. Minulý rok oznámili, že viac než polovica toho veľkého koralového útesu je už mŕtva. Čo tým chcem povedať? Veci sa dejú ešte rýchlejšie, než to, čo nám hovorí veda. Veda je jasná, ale myslím si, že niekedy treba byť ešte obozretnejší. Mm, čo sa týka pesticidov, naozaj s vami maximálne súhlasím. Vždy hovorím o dobrej polnospodárskej praxi a zlej polnospodárskej praxi. Veľmi jednoducho, ja som v tomto vždy veľmi priamočiari. Nemôžeme naďalej dotovať škodlivé polnohospodárske praktiky a nedať neob, neobmeň, odmeňovať dobré polnohospodárske praktiky. Ja neobviniem farmárov, keď hovorím s farmármi a chcem, aby boli súčasťou riešenia, pretože nemôžeme mať dobrú efektívnu SPP bez toho, aby ju podporili farmári, keď hovoríme o pesticídoch, hnojivách a tak ďalej. Ja nemôžem obviňovať farmárov, oni nevymysleli tieto chemikálie, tieto chemické látky Ehm, boli to vedci, ktorí ich vymysleli, takže musíme tie veci riešiť. No a čo sa týka mikroplastov, tak už samozrejme máme za sebou veľa práce, ale treba zaistiť, aby politiky a stratégie, ktoré vypracúvame a predkladáme, aby sa netýkali len EÚ, pretože väčšina našich environmentálnych politík je eh, kopírovaná medzinárodne, takže my máme zodpovednosť, aby náš výskum vedomosti boli dobré predtým ešte, než príjmeme akékoľvek rozhodnutia. Pán Torvalc hovoril o amazonskom pralese a úplne s vami súhlasím, je to, čo sa deje to sa týka iných otázok, ak máme obavy z lesných požiarov a deforestácie, eh, tak sa musíme báť všetkých lesných požiarov, ktoré sa vyskytujú a nezameriavať sa len na jeden. Ale zameráme sa na amazonský prales, eh, áno. Veci sa nám vymykajú z rúk a myslím, že tu potrebujeme nejaký politický záviezok, odhodlanie v Šarmal Šejku minulý rok, čo sa týka globálnej biodiverzity a stratégie pre ňu, e, tak e, my sme sa snažili o tri veci. Poprvé potrebujeme ciele. Merateľné ciele. Po druhé potrebujeme prestať len rozprávať, ale potrebujeme konať. No a po tretie potrebujeme e, politické záväzky na najvyššej úrovni prezidentov, premiérov krajín. Ja, nemôž, ja neverím tomu, že keď sa stretávame s ministrami životného prostredia, všetci sú veľmi ambiciozní, majú tie ambície, ktoré sú potrebné, ale keď sa vrátia domov, tak majú problémy s ministrom polnohospodárstva, eh, hospodárstva, ministrami financií a tak ďalej. No a preto my žiadame politické záväzky. Bohužiaľ v Brazílii nie je politický záväzok na tej najvyššej úrovni, keď ide o vlastne požiare. Mary Tusson. Opäť áno. Musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme eh, k dispozícii, aby sme zaistili, že eh, bojujeme proti deforestácii, a to nielen v Brazílii, ale všade vo svete. Silvia hovorila, pýtala sa, či podporujem biopaliva, palmový olej. Nie. Tieto hoci nepodporujem. Moje riešenie do budúcnosti je elektrická mobilita, ale opätovne treba byť opatrný, aby sme to eh, neprehnali. No a čo sa týka energie, tak ja presadzujem energiu zo zeme. Napríklad, pretože keď hovoríme o obnoviteľných energiách, tak vždy sa myslia dva druhy. Solárna a veterná a zabudame na to, čo môže priniesť oceán. Ja veľmi podporujem energiu oceánov, pretože tá je udržateľnejšia z vln, prílivov, prúdov a tak ďalej. A už aj v Európe sa veci hýbu beží tu veľká komunikácia, ale toto sú e, tie energetické toky, ktoré ja plne podporujem. Alexander spomenul Čínu. Áno, Peťa, ja teraz budem hovoriť ako Karmenu Velani, ako komisár. Nemôžeme podceňovať to, čo robí Čína z hľadiska životného prostredia, e, prírody, narážame na skutočne veľmi pozitívne reakcie. Nie sú vo všetkom dokonalí, ale ani my v Európe nie sme takí dokonalí. No ale s Čínou, no musím to povedať, zajtra a v piatok príde veľká čínska delegácia, pretože Čína bola prvou krajinou, s ktorou sa nám podarilo prijať dohodu partnerstvo pre oceány. To znamená, že nehovoríme stále iba, ale konáme spolu, musíme hľadať spolu riešenia, musíme si pomáhať, uvediem príklad. E, máme satelitné snímky, vedomosti a porovnávame tie informácie, tak aby naše údaje a ich údaje, aby sme robili niečo pre oceány. Takže myslím, že cesta vpred nie je, takže budeme ukázať prstom na iné krajiny, ale cesta je, spočíva v diskusii o pozitívnych a udržateľných možnostiach. Často to veľmi dobre funguje. Petros, úplne súhlasím s globálnou dimenziou biodiverzity a riešení. Nemyslím, že biodiverzita niečo, čo by jedna jediná krajina vyriešila. Je to riešenie je to globálna otázka, ale musíme ísť a hľadať lokálne riešenia. No a my, a ja som sa stretol aj s predstaviteľmi Číny a v rámci príprav na konferenciu budúci roka. No a my presadzujeme v prvom rade e, činy a záväzky na globálnej úrovni, nie len jednej alebo druhej krajiny, nielen aby sa príjmali nejaké bilaterálne dohody medzi krajinami. Ja myslím, že už sa povedalo o mnohých veciach, hovorilo o mnohých veciach, Petros hovoril tiež o tom, e, že sme hovorili o nedostatočnej identifikácii a e, lokalit Natúry 2000, ale problém s týmto je v tom, že nebol len v identifikácii, keď som bol prvé týždňa na tej DGNV, tak som spýtal, aká je celková oblasť lokalita Natura 2000. Povedali, že je to veľmi dobré, 20% Európy je takto určených. Ja sa pýtam, áno, koľko zvládame, koľko riadame, riadime. A približne polovicu. No, identifikovanie a riadenie, a teda identifikácia bez riadenia nám nepomôže. Takže my potrebujeme zvýšiť eh, podiel tých riadených oblastí eh, z 50 na 70. No. Snažíme sa postupovať, eh, postupovať dialogom, ale ak to nefunguje, tak musíme ísť cestou tvrdých opatrení. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Musíme teda prejsť k druhému kolu otázok, ak vám to nevadí, pán komisár. Čiže to je druhé a mimochodom aj posledné kolo. Takže začneme EPP a Daniel Weiss. A ja len chcem upozorniť, že je to minúta na jednu otázku. Jedna minúta celkovo. Dobre, mám veľmi stručne, pretože iste všetci poznáme situáciu amazonských pralesov. Zaznamenali sme to v lete. Lesy globálne pokrývajú 30 súše a sú domov 80%, biodiverzity, takže ohrozenie lesov je veľmi veľkou výzvou dnešnej doby, keď ide o zachovanie biodiverzity. Tak ako už ste veľmi dobre poukázali, pán komisár, biodiverzita je kľúčovou E, súčasťou spoločného dedičstva ľudstva a preto je našou spoločnou e, povinnosťou čeliť týmto výzvam a zabezpečiť, že nebudú e, vyhyňať a druhé. Takže mám dve otázky. Posledná debata o amazonských požiaroch a nejak prinútila komisiu predložiť nové opatrenia z perspektívy EPP potrebujeme nehnutné opatrenia, ako komisia zaistí, že opatrenia nebudú škodiť hospodársky krajinám tretieho sveta. Neproduktívne opatrenia by sa nemali byť zavádzané. Napríklad niektorí ľudia spochybňujú potrebu prijatia obchodnej dohody s krajinami Mercosuru a to je nesprávny prístup. Mňa by zaujímal prístup k tomuto. za Luena za SAD. Áno, veľmi stručne, ďakujem veľmi pekne, a pán komisár, za váš príspevok. Ja myslím, že náš druh je predatorským a zničíme planétu. Ja si myslím, že všetko to, čo hovoríte, k tomu prispieva medzinárodná dohoda ja by som chcel požiadať o to, aby ste hovorili za to, aby to bolo záväzné, aby ste hovorili o tom, že to predstavíte Číne, že to bude záväzné, spoločná polnohospodárska politika. Je dôležité tu uh, odkud držať vysoko, no čo sa týka požiarov len v Amazónii, myslím, že by sme mali mať aj nariazenie. Ale ako napríklad máme aj pre drevo, Mercosur, môžete nám prosím zaistiť alebo slúbiť, že Bolsonaro to splní a potom posledná vec, epidémia, ktorú máme v korkovníku, hmyz, ktorý ničí tieto stromy, mňa by som chcel vedieť, či chcete pristúpiť nejakým konkrétnym opatreniam. Ďakujem pekne. A pre Renew Nikola Stefanota. Dobrý deň, pán komisár. Veľa. Zdá sa, že je veľký rozdiel medzi Európskou smernicou, ktorá chráni naše lesy a realitou. A konkrétne budujeme chránené lokality. No a z... No súčasne sme aj lahostajné ničíme, a ničíme lesy. V Rumunsku máme obrovské plochy a pralesov. No a, a hovorí sa, že je to 5000 hektárov, ale pravdepodobne je to oveľa viacej. No, 55 miliárd denne je cena neimplementácia. To sú peniaze, ktoré môžeme použiť na boj proti klimatickým zmenám, na to, aby sme dokázali opätovne zalesniť niektoré oblasti, pán komisár. Ako vidíte, prísnejší, to či našich postupoch Pani Utelanta hovorila, aké máte plány na konferenciu OSN o budúci rok o biodiverzite. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Paros, za zelených. Pani, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Pán Vela, ďakujem za vaše slova. Novšia Štokholmský inštitút o deviatich planetárnych hraniciach a klimatické zmeny. O tých sa dnes hovorí ale tá najkatastrofickejšie prekročená hranica je strata biodiverzity, čo ide 100 000 krát rýchlejšie ako, ako sa pokáza normálne. My nedokážeme eh, zvrátiť tento trend národnými parkami alebo Natura 2000 potrebujeme komplexný prístup, kde sa bude týkať všetkých sektorov, polnohospodárstva, infraštruktúra mesta, cesty, doprava. No a čo EÚ ponúkne, keď pôjde do budúci rok do Číny? Bude to právne záväzný rámec, ktorý zabráni tomu, aby sme dosiahli cieľ, bude to silná nariadenie o pesticídoch, aby sme zastavili eh, Armagedon eh, hmyzu, a bude tu jasný, jasné hranice medzinárodnej dohody. Eh, biodiverzita je dôležitá pre celý život. No. Bolo tu pár otázok o ďalšej stratégie 2020 a, a, a pozície EU pre, a, pre konferenciu v Číne, takže možno by, no dobre, ak by ste to zo skupiny skupina ID Silvia Limer. Ja som vôbec nevedel, že ešte dostanem slovo. Ja využijem teraz príležitosť na to, aby som e, doplnila ešte otázku. Ja som sa e, pýtala tiež, čo o zdroch energie. Vy ste hovorili o prílivoch a, a energie oceánu a to je ešte väčší zásah e, do morského prostredia. Ja neviem, ako by ste to dalo zosúľadiť s ochranou životného prostredia. Má no tiež vy ste nehovorili o tom, ako strata biodiverzity súvisí so solárnou energiou alebo energiou vetra. A chcem sa spýtať, ako by sa to dalo ukončiť. Ďakujem pekne. Ďakujeme eh, za EKR, pani Zalevská. Pán komisár, ďakujem pekne. Ja... No, vy ste hovorili, pán komisár, že neplníme ciele v oblasti biodiverzity, ktoré sme si stanovili. A ja mám niekoľko otázok, ktoré s tým súvisia. Najskôr by som sa rada spýtala, či ste to potrebovali nejaké dôkladnejšie analýze. Ak áno, tak aké boli závery tejto analýzy? My také závery potrebujeme, aby sme lepšie dokázali riadiť spoločnú polnohospodárskú politiku a chrániť biodiverzitu. Aby sme lepšie dokázali rozdielovať prostriedky na podobné projekty. Chcel by som tiež ešte upozorniť na dohodu o Karpatoch. Teraz sa zúčastňuje Polsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina, tiež Česká republika. Ja doporučila by som vám, aby ste si tú dohodu prečítal. Mikvales za GUE. Vo vašich pripomienkach ste hovorili, že EU prekročila svoje ciele ochrany chránených morských oblastí. Ja by som chcel poznať a po, po, spýtať sa na váš názor o rozdieloch medzi členskými štátmi hľadiska podielu chránených morských oblastí. No, je kľúčové chrániť biodiverzitu. Napríklad Írsko má medzinárodné záväzky a zignovať 10 morí ako námorné chránené oblasti, ale podľa štúdie Írsko len 2,3 z európskych morských oblastí určil na osobitnú ochranu a je druhé od spodu medzi členskými štátmi eh, z hľadiska tvorby eh, chránených morských oblastí. Myslíte, že Írsko nerobí dosť a myslíte, že ten cieľ 10% treba revidovať smerom nahor z hľadiska globálnych eh, správ o biodiverzite a z toho hľadiska, že biodiverzita sa stráca bezprecedentným tempom. Ďakujem pekne. A teraz sa opäť EPP, Lívia Perván. Ďakujem pekne, pán predseda. A, vážený pán komisár, a, sme o prostriedkoch a hovorili sme o tom, čo spotrebúvame ročne. My ročne potrebujeme viac násobne viace s zdrojov ako zem oskytuje a sú to obrovské výkyvy počasia, suchá, obrovské prívalové dažde a príroda je zraniteľná, rozširujú sa púšte. Portugalsko Španielsko, Grécko, Cyprus, Cyprus patrí ako krajina, ktoré sú najsilnejšie postihnuté a ich biodiverzita je postihnutá viac ako 50 portugalského územia ohrozeného rozširovaním púšte. No a to je najhoršie pre biodiverzitu. Čo môžeme urobiť my proti rozširovaniu púšte? Ďakujem pekne, Sara Serdas. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár. Ja mám dve otázky. No a s ohľadom na zmluvy a, a s ohľadom na tie najvzdelenejšie regióny a s hľadom na klimatické zmeny a znečistenie morí, mňa by zaujímalo, čo urobíte, aby sme chránili morskú faunu a súčasne vyriešili spoločenské a hospodárske otázky v tomto sektore. No a ďalšia vec súvislí tiež s klimatickými zmenami. Klimatické zmeny spôsobili, že sa e, rozšírili cudzie druhy živočíchov. No a ja chcem vedieť, aké kontrolné mechanizmy zavediete, aby toto rozšír, bolo toto preverené, pretože tie môžu rozšíriť e, cudzie choroby, ktoré sú veľmi negatívne. Thank you. Caroline Vaden for Renew. Ďakujem pekne teraz za politickú stranu Renew. Ďalší kolega, nech sa páči. Vážený pán komisár, hovorí pani Vaden. Máme tu hodnotenie biodiverzity, ktoré poukazuje na to, že tu vymiera veľké množstvo živočíšnych druhov a má to dopad aj na ľudí. A vlastne za ostatné dni sme sa venovali otázke lesov, ale treba poukázať aj na more a Biodiverzita v našich oceánoch je kľúčová pre všetkých z nás. Každý deň 60 tisíc komerčných tankerov sa dostane na more, na oceány, 60 tisíc lodí, ktoré emitujú hm, škodliviny a toto sa dostáva potom aj do živočíšnych druhov, do tiel zvierat. Takto jednoducho my ničíme podvodný ekosystém. Tie techniky, ako by sa da, ktoré by sa dali využiť na obmedzenie hľuku z lodí, dá sa obmedziť napríklad o 10 množ, rýchlosť lodí a toto zníži tú hlučnosť o 80 Takže čo môže urobiť napríklad komisia v oblasti zníženia hľuku, ktoré produkujú lode, aby členské štáty boli za toto zodpovedné, aby sa jednoducho zabezpečila ochrana biodiverzity v našich oceánoch. Ďakujem pekne za EPP, teraz pani Kanev. Ďakujem pekne, hovorí pán Kanev. Bulharská vláda už za 12 rokov pripravila iba 12 z 200 rezignačných príkazov, pokiaľ ide o e, smernicu o ochrane prírody Takýmto spôsobom tu máme veľkú právnu neistotu, pokiaľ ide o majiteľov pôdy. Máme tu systematické prípady porušovania smernice o habitátoch a viaceré z nich už vlastne na ne poukázala komisia, avšak nemáme tu žiadne dodatočné výsledky. Máme horizontálne petície a sťažnosti na tieto prípady porušovania, čakáme na odpovedia to celé roky ako prípad môžem napríklad uviesť to, čo urobila komisia ešte z roku 2009. Takže mojou otázkou je nasledovné. Potrebujeme tu aj určité otázky vymožiteľnosti na úrovni Európskej únie, takže tu máme určité úlohy. A na záver tohto sumáru by som poukázal na to, že tu máme veľkú osvetu, pokiaľ ide o otázky biodiverzity Bulharsku a sú tu takisto veľké očakávania, že komisia by mala konať rozhodne v tejto oblasti a tieto očakávania málo kedy sú aj splnené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za SND. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa takisto spýtala otázku, pán komisár. Ja si myslím, že pokiaľ ide o parížske klimatické ciele, eh, ja by som si želala aby sme urobili v tejto oblasti viac. Mali sme tu jasné stanovenie cieľov, ktoré priniesla Parížská dohoda. Strhlo to viacerých ľudí a pri, približilo to aj túto dynamiku. Ja si myslím, že pokiaľ ide o biodiverzitu, máme tu veľkú úlohu, aby sme si stanovili nejaký podobný pregnantný cieľ. A preto otázka je, či by možno nejaká časť súše alebo morí by nemala byť ochránená, či by mali byť chránené iba tie oblasti, ktoré sú skutočne veľmi dôležité, ako chceme potom naložiť e, s právom alebo maj, s tým, aký, ako, aký vzťah majú k tejto pôde majiteľia tejto pôdy. Vážený pán komisár, ako komisia v tejto oblasti chce sa angažovať, aké definície sa tu sledujú a ak niečo v tejto oblasti sa robí, aké sú doposiaľ reakcie na tieto snahy? Ďakujem. Ďakujem pekne. A posledná otázka, nech sa páči, pán komisár, za nezaradených, nech sa páči, Ivan Sinčič. Vážený pán komisár, na začiatku ste hovorili o ochrane amazonského pralesu. Áno, musíme amazonský prales uchovať, pretože jednoducho ako ľudia bez amazonského pralesu neprežijeme. Ale my musíme ísť do tohto pralesu, aby sme to zažili a videli na vlastné oči. V Chorvátsku napríklad máme 27 tisíc hektárov lesov, ale e, tisíc z týchto lesov už bol nelegálne vyrúbaných, a to aj v chránených oblastiach. Na tom nie sú na vine, e, nie je na vine hovedzí dobytok, jednoducho na vine je korupcia v politike. To znamená, ako môžeme vychádzať z toho, že chceme chrániť amazonské, amazonské pralesy, ktoré sú tak vzdialené, keď nevieme si ani doma ochrániť les. Ďakujem pekne. Máme tu veľa otázok, ktoré sa týkajú amazonských pralesov, deforestácie a takisto aj otázky, ktoré súvisia s politikami k tejto téme. Chcel by som vám pripomenúť, že zajtra budeme mať e, celé stretnutie týkajúce sa tejto témy, takže dúfam, že prídete aj zajtra a vrátite sa k týmto otázkam. Budete tam mať hĺbkové odpovede zo strany komisie, práve pokiaľ ide o obsah tohto komuniké, vyhlásenia komisie a ak sa môžete sústrediť teda na iné otázky ako na túto deforestáciu v amazonských prácoch, pretože to sa bude zajtra riešiť a možno by sme sa mohli sústrediť aj na balíček otázok, pokiaľ ide o COP15 v roku 2020, pretože tam sú veľké očakávania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Pascal. Takže dovolte mi teda odpovedať a začnem z COP15. My vieme a uvedomujeme si význam toho, že tu budeme mať globálnu globálny rámec pre biodiverzitu po roku 2020, avšak čo chceme nie je iba legislatívny rámec, ale chceme aj konkrétne kroky, plán krokov. Biodiverzita je dôležitá nielen pokiaľ ide o Parížskú dohodu alebo pokiaľ ide o udržateľné ciele, rozvoja a je to dôležité samozrejme, ale je dôležité aj to, aby sme chránili biodiverzitu ako takú. My sme sa zaviazali, ale hoci sme sa teda zaviazali chrániť biodiverzitu, tento, táto strata biodiverzity pokračuje aj ďalej a to veľmi rýchlo a práve z tohto dôvodu hovoríme, že potrebujeme konať a to z globálneho hľadiska. My už teraz sme nad rámec tej bezpečnej zóny, tu sme prekročili a chceli by sme teda navýšiť mieru e, našich ambícií v rámci COP15 aj nad rámec toho, čo máme z Páriža. Čo teda žiadame? Žiadame e, konkrétne ciele, ktoré by boli viazané na časové lehoty, ktoré by boli merateľné a takisto potrebujeme ciele v oblasti straty biodiverzity, ako napríklad tu je ciele v rámci klimatických zmien, mali sme tie dva stupne. Takisto potrebujeme národné záväzky, národné kroky. Nemôžeme pokračovať iba v našich diskusiách, potrebujeme konkrétne záväzky. Napríklad na našich konferenciách o oceánoch, nehovoríme o oceánoch, každý účastník potrebu- musí predniesť konkrétne záväzky. Potom budeme mať mechanizmy, ktoré budú sledovať, či tie záväzky, ktoré boli prijaté, skutočne boli aj implementované. A takisto potrebujeme, ako som už povedal, e, politickú vôľu a záväzky na najvyššej úrovni a preto otázky biodiverzity sme posunuli aj na Spojené národy, na e, G20 a na ostatné grémia. A my musíme byť pozorní aj voči prírode. Nemôžeme iba čakať na správy. Za každým iba čakáme na niečo, o čom chceme hovoriť. Áno, máme správu napríklad o dva roky, tak si to počkajme. Áno, správy sú dobré, avšak správy iba potvrdzujú to, čo príroda nám hovorí. Potrebujeme čakať Mali sme tu správu o stave prírody v Európe. Máme tu takisto správu o stave životného prostredia, máme strednú revi- strednodobú revíziu o smerniciach o prírode, avšak tieto správy sú na jednej strane dôležité, ale ja si nemyslím, že by sme mali už iba čakať na správy, potom vždy zabudneme a nepočúvame prírodu. Ďalšia vec, keď sme boli v Šalmenšik, tak sme jednoducho boli trochu zmetení, pretože tam boli také otázky ako napríklad, čo plánujete urobiť? Keď sa spýtate niekoho, že čo chce robiť, tak bezprostredne e, zabudne tento človek na všetko. Prečo potrebujeme sa sústrediť na to, čo chceme robiť a prečo sa nesústredíme na to, čo by sme nemali robiť. Všetky tieto environmentálne správy predsa pokazujú nám na to, že aké sú tu e, kľúčové sily za tou stratou biodiverzity. Zmena využívania pôdy, polnohospodárstvo. Ak vieme, čo je za tým, ak vieme, čo pri, vodilo tieto straty e, hnojiva, pesticídy, tak jednoducho musíme sa zamýšľať nad tým, čo by sme nemali robiť. Nie len to, čo by sme mali robiť. A práve pokiaľ ide o to, či som pozitívny vo vzťahu k budúcnosti, dovolte mi pozrieť sa teraz na niektoré z tých krokov, ktoré robíme v rámci Európy na to, aby sme zamedzili tú stratu biodiverzity Poprvé, my túto otázku nastolujeme z globálneho hľadiska. Jeden z tých problémov, ktoré sme tu mali, pokiaľ ide o to, že sme nesplnili tie ciele v roku 2010-2020, je to, že naši občania, globálni občania, globálna komunita, jednoducho, a nemyslím si, že si to uvedomovali až to, do akej miery je tento problém palčivý. Teraz, keď tu už máme väčšiu osvetu, tak som skôr pozitívnejší v tom zmysle, že tie ciele, ktoré si stanovíme, budú aj implementované. Spomenul som napríklad akčné plány, pokiaľ ide o prírodu hospodárstva ľudí. Máme tu iniciatívu, pokiaľ ide o snahu znížiť stratu opeľovačov a v týchto oblastiach chceme urobiť ďalšie usmerňujúce e, dokumenty na to, aby sme posilnili zelenú infraštruktúru na európskej úrovni a toto by malo byť prijaté čo možno najskôr. Niekto tu spomenul, myslím, e, že to bola Sára, pokiaľ ide o tie e, cudzie živočišné druhy, ktoré sa k nám dostali. Ten zoznam sme napríklad pripravili a aktualizujeme tento zoznam Takisto zaangažovávame aj pri súkromný sektor, pretože tento môže prispieť a to vo veľkej miere na to, aby sme e, spravovali práve tie regióny, ktoré sú pod Natúrou 2020. Apelujeme takisto aj na to, aby sme mali riešenia, ktoré súvisia s prírodou. Nepotrebujeme mať nejakú špičkovú vedu, vedu na to, aby sme našli riešenia. Takisto tu máme nástroj kapitálový, ktorý je špecificky venovaný práve týmto prírodným projektom. Takisto tu máme akčné plány, pokiaľ ide udržateľné financovanie, na to, aby sme urobili všetko to, preto, aby tie financie, ktoré do jednotlivých projektov dosiahli to, že tie jednotlivé projekty skutočne budú chrániť a nie znižovať našu biodiverzitu. Z medzinárodného hľadiska sme veľmi aktívni, pokiaľ ide o obchodovanie so E, divými zvieratmi a chceme bojovať proti tomuto. Podarilo sa nám v rámci ďalšieho je, e, finančného rámca e, dať do rozpočtu, hoci všetci hovorili, že boli tu strachy, boli tu obavy, že jednoducho sa zniží tento rozpočet tejto oblasti, treba povedať, že budeme sa sústrediť na biodiverzitu a na prírodu. Ešte tu je úloha členských štátov. Nemôžete všetko očakávať od Európskej únie a vlastne neočakávať nič od členských štátov. Aj tieto majú svoju úlohu. My podporujeme členské štáty, my spolupracujeme s členskými štátmi v tom zmysle, aby tieto boli schopné plniť európsku legislatívu. Takisto máme aj dialógy o prírode s členskými štátmi, to znamená sú tematické a takisto aj o biodiverzite. A keď je tu potreba e, vymáhať to, tak my vymáhanie týchto cieľov berieme veľmi vážne. Nebudem teraz hovoriť o Natúre 2000 ešte posledné slava z mojej strany. Aj keď hovoríme o biodiverzite, tak sa zväčša sústredíme predovšetkým na biodiverzitu na suši. Ja však pripisujem veľký dôraz aj oceánom, a to vo všetkom. Jedna z vecí, ktoré ma sklamali, keď sme tu mali párežské klimatické rozhovory, bolo to, že sme hovorili o klimatických zmenách a oceány, ktoré sú hlavnými regulátormi klimatickej klímy, ktoré nám dávajú 50 nášho kyslíka, ktoré absorbujú uhlí, ktoré absorbujú až 90 teploty našej planéty kde prebýva viac ako 55 biodiverzity našej planéty, tieto boli absolútne neprítomné v týchto rozhovoroch. Takže keď hovoríme o zachovaní biodiverzity, prosím vás, nezabúdajte na to, že biodiverzita je v oceánoch na rovnakej je tam toľko, ako aj na súši, keď ju chceme chrániť. Neviem, či sa mi podarilo zodpovedať všetky vaše otázky, ale chcel by som sa vám poďakovať ešte raz za vaše pozvanie a moji kolegovia sa už teraz tešia na prezentácie pred vami zajtra. Ďakujem pekne. Merci, monsieur le commissaire. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Hovorili ste tak vašim srdcom, ako aj vašou hlavou. Potrebujeme takého komisára. Hovoríte teda vašim srdcom a aj vašou hlavou. Takže ďakujem pekne. Teraz si urobíme malú prestávku a potom prejdeme hneď k hlasovaniu. Ďakujem. Thank you. Thank you. Que Je raccompagne Kif inti dalli? Eh, eh, eh, kif morna? لا سوى عمل. Please, colleagues, we are going to start the vote. Kolegovia, poprosím vás, začneme s hlasovaním, takže usadte sa. Merci, je vais... I'm going to switch to French. Ďakujem pekne, prejdem teraz do francúzštiny. Takže poprosím vás, nasadte si sluchátka. Prejdeme teraz teda k dvom hlasovaniam. Prvé sa týka Všeobecného rozpočtu Európskej únie ohľadne finančného roku 2020 a druhý to je rozpočtová procedúra, postup. Takže začneme teraz najprv o stanovisku výboru, pokiaľ ide o Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020. Máte pred sebou dokument predmetný, takže začneme pozmeňujúcim návrhom 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2. Je to hlasovanie o počastiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Pozmeňujúci návrh je prijatý. Pokiaľ ide o druhú časť, tam máme ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu. Ja som spravodajca ako predseda. Je to zodpovednosť, ktorú ste mi zverili. Nahradiť tu treba vetu. Musia to stanoviť minimálne 50 veto, že to stanoví sa na 40 Takže najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu ústnom ak tu nie sú žiadne výhrady voči tomuto, takže budeme hlasovať o úsnom pozmeňujúcom návrhu o tých 40 Kto je za tento pozmeňujúci návrh? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. A pôvodný pozmeňujúci návrh teda automaticky vypadáva, to znamená, ten text je prijatý na úrovni 40 Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Nevidel som stanovisko EPP. EPP je za, takže je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. Požiadam vás hlasovať elektronickým spôsobom. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, či ešte nie. Ostáva teda otvorené hlasovanie. Už je to v poriadku. Dobre, takže končím hlasovanie. A pozmeňujúci návrh je prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Kto je za? Kto je proti?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 proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 14, tam je takisto oddelené hlasovanie, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci na druhá časť, pozmeňujúci na 14, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, overme si to. No, okay, so we will add, we will add your, your voice. My váš hlas pripočítame k výsledku, hovorí pán predseda, prepačte, takže pokračujeme. Takže je zamietnutý pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa prijaté. 16 za, proti, zdržali sa prijaté. 17 vypadá 18 za, proti, 18. Prepačte, ospravedlňujem sa. Ešte raz 17 vypadáva, pretože 16 bola prijatá, takže nebudeme hlasovať o 17, teraz ideme na 18. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 19, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 21 za, prepačte, 21 za, proti. Overme si to. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 22, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, zamietnuté. 23, kto je za, kto je proti zdržali sa, zamietnuté, 24 vypadáva, bol stiahnutý, 25, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa, musíme si to overiť, 26, Končím hlasovanie. Prijaté. 27, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, musíme si to overiť. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu. A to menovite, to znamená to elektronické hlasovanie. A každý bude vedieť, ako hlasovali poslanci. Otváram elektronické hlasovanie finálne. Hlasovali všetci. Ešte sú niektorí, na ktorých čakáme. A chýba nám jedno, jeden hlas poriadku, môžeme ukončiť hlasovanie. Mohli by ste uviezť do zápisnice, že som hlasovala za. Mám starú kartičku, takže to iba pokiaľ ide o to finálne hlasovanie v poriadku. Takže máme teda 60 za, 10 proti a je to prijaté. Teraz prejdeme k druhému hlasovaniu dnešného pro programu. A to je rozpočtové, e, rozpočtová procedúra 2020. Budem mm, oznamovať pozmeňovacie návrhy ich e, číslami 54, 00, 54, 75 a tak ďalej. Budeme hlasovať e, o spoločných 54, 00, 54, 75. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 5420, eh, kto je za? Prepačte, ospravedlňujem sa predseda, je to blokové hlasovanie s pozmeňovacím návrhom 5423, takže hlasujeme za obidva naraz. 5420, eh, 5423, kto je za? Proti? Zamietnuté. 54.42 a 54.04. Nie? Takže pardon, ospravedlňujem sa predseda. 54.42, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 54.04 padá, keďže 54.42 bola prijatá, takže budeme hlasovať o 54.61. 54.61, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté 54.05, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 54.23, blokové hlasovanie 54.20, čiže o tomto nebudeme hlasovať, už sme o tom hlasovali. 54.66, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 54,78. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 54-41, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 54-46, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 54-43, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 54-22, kto je za? Kto je proti. Zdržali sa zamietnuté 54, 30, 64, kto je za, proti, e, zdržali sa e, prijaté. Takže spolu s 54 a 76, ktorý s tým bol spojený. 54, 39, kto je za, proti, preveríme. Končím hlasovanie. Prijaté. 54, 40. Máme tu tiež e, ústny pozmeňovací návrh, ktorý dal pán Ferreira. Takže budeme hlasovať o tomto ústnom pozmeňovacom návrhu, iba ak by niekto bol mm, proti takémuto návrhu. Takže kto je za ústny pozmeňovací návrh? Kto je proti? Je to zamietnuté v tejto verzii, ktorá bola predložená ústne. 54-45. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 54-47. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 54-56. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 54, 57. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 54, 58. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 54, 59. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 54,60. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 54,48. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 54,49. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 54-50. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 54-51. Kto je za? Kto je proti? Preveríme, či je to naozaj zamietnuté. Koniec hlasovania. Ďakujem. Ja by som si to radšej obril. Takže 54, 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 54, 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté 54, 37. Kto je za? Kto je proti? Preveríme. Le vote est clos. Koniec hlasovania. Prijaté. 54, 67. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 54, 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Máme opäť e, spojené hlasovanie o 5409, 5426 sú identické, kto je za, proti. Preveríme. Konec hlasovania. Prijaté. No asi som to nevedel dobre prečítať. A budeme hlasovať 54-65. Blokové hlasovanie z 54-77. Kto je za? Proti. Prijaté. 54-10 a 54-27 identické. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 54, 44. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 54, 62. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 54, 63. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté budeme hlasovať o 54.11, 54.28, 54.74. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 54.12, 54.29. Nech sa páči. Mikrofón. Mohli by ste trošku pomalšie prečítavať, aby sme dokázali sledovať to hlasovanie. Alors, on reprend. Takže, o, zopakujeme si, nie? 54.12. 54.12, 54.29. 54-73. Tri identické pozmeňovacie návrhy hlasujú sa, hlasuje sa o nich len raz. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa prijaté 54-30. Kto je za, proti? Zdržali sa zamietnuté 54-38. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa zamietnuté 54-34, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 54-01, 54-19, 54-55, jedno hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 54-02, 54-21, 54-54, Jedno hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 5403, 5470, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 5406, 5424, 5469, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 5407, 5468, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 5408, 5453, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 5413, 5431, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 54-14, 54 32, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 54-15, 54-33, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 54-16, 54-35, 54-71, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 54-17, 54-79, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté 54.18, 54.72. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. O týchto posledných dvoch pozmeňovacích návrhoch sme už hlasovali v blokoch, takže budeme hlasovať teda záverečné hlasovanie a nie. Takže pán predseda sa ospravedlňuje. Nebude záverečné hlasovanie, takže je to vybavené. Ďakujem vám pekne za účasť na tomto prvom hlasovaní, ktoré bolo, tak povediať, ešte skúšobné. So we will meet again. Takže sa opäť stretneme zajtra o 9.